liebe kolleginnen und kollegen! hiermit erkläre ich die am. vážené kolegyne e, kolegovia e, týmto by som chcel e, otvor, znovu otvoriť zasadnutie plenárne zasadnutie